No, dámy a páni, na začiatok niekoľko poznámok a informácií. S polutovaním musím povedať, že pri železničnom nešťastí nedaleko Bruselu prišla o život aj pani Claudia Candeago. Naša kolekcíňa z generálneho riaditeľstva pre komunikáciu pani Candeago pracovala v parlamente, v Európskom parlamente od decembra roku 2008 a v mene nás všetkých vyslovujem e, pozostalým našu úprimnú sústrasť. Ďalšou katastrofou bola, boli záplavy na portugalskom ostrove Madere. Od roku 1993 to boli najťažšie záplavy, pri ktorých prišlo minimálne 30 ľudí o život. A v týchto časoch tiež vyjadrujem našu sústrasť všetkým pozostalým dámy a páni a požiadam vás o minútu ticha.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 ktorú dostal v roku 2006. Je to líder demokratickej opozície v Bielorusku.